Ladies and gentlemen. Dámy a páni, prosím, usaďte sa. Začneme pomerne dlhé dvojdňové stretnutie e, podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Ak dovolíte, začnem tým, že si schválime program. Pokiaľ nemáte žiadne pripomienky, považujem program za schválený. Dovolte mi pripomenúť vám, že došlo k zmene, bod číslo 4 bude teraz sa týkať vykonávania dohôd z Minska. Dojde teda k výmene názorov s veľvyslancom Konstantínom Jelisejevom a výkonným riaditeľom v rámci ESVČ, pánom Leonom Birgom. A namiesto toho bude teraz piatý bod, práve debriefing. Delegácie parlamentu zhromaženia NATO konkrétne jarné zasadnutie parlamentného zhromaženia NATO v Budapešti. Pokiaľ teda súhlasíte, vyhlasujem týmto program za schválený. Ešte by som vám rada pripomenula, že táto schôdza je streamovaná na webe a pokiaľ ide o jazykový režim, tlmočí sa z jazykov plných členov výboru. Chcela by som poprosiť kolegov, kolegyne poslancov, aby schválili aj zápisnicu zo schôdzí zo 16. apríla a 6. mája. Máte teraz možnosť, respektíve budete mať možnosť vzniesť pripomienky až do konca dnešného popoludňa. Pokiaľ nedojde k žiadnym pripomienkám, tak budem tiež považovať zápisnice za schválené. No a teraz dovolte, budem pokračovať v programe. Prejdem k štvrtému bodu schôdze a ešte raz tu chcem vrele privítať pána veľvyslanca Jelisajeva, a tiež riaditeľa SVČ, ktorý je zodpovedný za Rusko-východné partnerstvo a regionálnu spoluprácu. A čo ďalej? Dobre si to pamätám. Dobre, ďakujem, pán riaditeľ. Pán veľvyslanec, páni, nech sa páči, môžete sa ujať slova. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené poslankyne, vážení poslanci, stení kolegovia. Prepačte, preruším vás. Pán veľvyslanec, ešte chcem povedať, že táto schôdza sa uskutočňuje za, so, v súčinnosti s delegáciou EU Ukrajina a je tu aj pán Plenkovič, vedúci delegácie a taktiež jemu samozrejme e, dáme slovo. Ale teraz, Andrej, ak dovolíš, dám slovo pánu veľvyslancovi. Ty budeš mať slovo potom. Súhlasíš? Takže nech sa páči, pán veľvyslanec. Ďakujem, pani Fatiga. A ďakujem aj tebe, Andrej, za to, že si mi dal možnosť vyjadriť sa. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pani Fatige a pánu Plenkovičovi za to, že zorganizovali e, túto diskusiu. Je to dobrá príležitosť pozrieť sa na to, ako prebieha vykonávanie dohôd z Minska. A taktiež sa môžeme pozrieť na to, aké ďalšie opatrenia možno prijať e, v rámci Európy. Priatelia, Ukrajina považuje dohody z Minsku za jedinú cestu k mieru. A pevne sa drží ustanovení. Sme pripravení posilniť e, komplexný dialog v rámci mierového procesu a dúfame, že rovnakú voľu prejaví aj ruská strana. Napriek faktu, že je každodenne porušované prímerie, my, Ukrajinci, do, splňame povinnosti, ktoré e, nám vyplývajú. Začali sme uplatňovať politické ustanovenia e, Minskej dohody, e, reformu e, ústavy a decentralizáciu, ktorá predbieha Práca v podskupinách už začala fungovať, začaliame pripravovať miestne voľby, sociálnu a hospodárskú rehabilitáciu Donbasku, e, dodávanie humanitárnej pomoci, taktiež zákony o amnestii a špeciálnom štatúte pre isté regióny v Donbase boli prijaté ukrajinským parlamentom. Zdá sa, že dohody z Minsku Dohoda z Minsku je, je implementovaná riadnym spôsobom, avšak nie je to tak. Na nešťastie Rusko preukazuje ignoranciu voči týmto záväzkom tým, že uplatňuje taktiku tzv. ukrajovania salámu, čiže e, preberá alebo obsadzuje malé dediny jednu po druhu, aby tieto neprimali ustanovenia Moskva preberá časti Ukrajiny aj z politického, aj z územného eh, hľadiska. Napriek eh, prímeriu Rusko sa stále pokúša eskalovať konfrontácie. Od 15. februára tohto roku boli ukrajinské pozície narušené zhruba vyše 2500 krát aj so zakázanými, za využitie zakázaných zbraní bolo zabitých 108 ukrajinských vojakov a 549 bolo zráznených. Nedávny útok pri e, Marinke v Donecku predstavovali zhruba tisíc mm, bojovníkov milície a 30 tankov z Ruska. Za posledné dni sme získali nové várovné správy, ktoré hovoria o koncentrácii milícií a zbraní v istých e, smeroch. A miesto výmeny zajadcov a nezákonne zadržiavaných osôb, v zásade všetci za všetkých, je stále 319 Ukrajincov v zajatí a vyše 30 ukrajinských politických väzňov je nelegálne väznených v Rusku, ako okrem iných aj Nadia Savčenka. Všetky zahraničné mm, vojska sa stiali z ukrajinského teritoria, avšak Rusko neprestalo dodávať ťažké zbranie a ľudské zdroje. Je tu 42 tisíc ehm, vojsk v oblasti, vrátane 9 tisíc e, e, členov ruskej armády, vyše 500 tankov, 900 ozbrojených vozidiel, 500 uh, e, ďalších ozbrojených e, vozidiel a potom raketových vozidiel v Donbase. Namiesto dialogu o prevádzkovaní miestnych volieb sa Moskva pokúša vykolajiť politický proces. Rusko prerušuje schôdze trilaterálnych kontaktných skupín a podskupín. Misia e, nemala možnosť navštíviť E, niektoré oblasti Donbasu, kde sa majú pripraviť miestne voľby. Rusko nadalej ignoruje záväzky týkajúce sa medzinárodných mechanizmov e, dodávok humanitárnej pomoci. Rusko už vyslalo 28 tzv. humanitárnych konvojov na, e, do Donbáska a úspech mierového procesu najmä závisí na obnovení prvej kon- pardon, plnej kontroly štátnej hranice, ktorá je zásadná, pokiaľ chceme zastaviť tok zbraní a, a vojakov z Ruska. Ale už štvrtýkrát ruská strana obmedzuje e, umožniť pozorovateľov, e, e aby títo prišli na checkpointy hraníc. Mali by sme byť pripravení na to, že, sa môž, že môže dojsť k destabilizácii internej situácii v, na Ukrajine. Ruské podvratné skupiny pravidelne prichádzajú do Ukrajiny a uskutočňujú svoje nelegálne aktivity. Rusko potrebuje koridor do, na, na Krym, avšak nemá dostatok zdrojov na to, aby kontrolovala tieto niekoľko 100-kilometrové koridory a preto zacieluje, sa zameriava na destabilizáciu situácie v niektorých mestách na Ukrajine. To by sa im viac hodilo, najmä hovoríme o Mariupole, Nikolaj, Odese a ďalších. Na dôvažok ruské vojska a milícia aj naďalej terorizuje civilov, vrátanie likvidácie kritickej infraštruktúry. Minulý týždeň došlo k zničeniu plynovodu v Donecku, kde vyše milión um, obyvateľov tohto obdobia na niekoľko dní nemalo dodávky plynu. E, cieľ Kremlinu je pochopiteľný zlikvidovať minské mierové dohody tým, že bude zvalovať vinu na ukrajinskú stranu. Iba vďaka preventívnym opatreniam a snahám ukrajinských ozbrojených síl sa nám teraz darí udržiavať mierový proces pri živote tým, že preukazujeme obmedzený prístup, tým, že Ukrajina ho preukazuje, to však nestačí na, na opätovné nastavenie mieru v Európe. Jedine, čo sa stane, je, že bude stále viac obetí um, na ukrajinskej strane. Ruská ignorancia uh, záväzkov v rámci dohody z Minska ešte raz dokazuje, že by sme sa nemali nechať pomýliť uh, rečami z Moskvy, pretože ich sľuby by sme si mali pretlmočiť do reálnych činov. Nemôžeme si dovoliť uh, tváriť sa, že sa nič vážne na východnej Ukrajine nedieje. Nedostatok činnosti v tejto fáze by mohol viesť k väčšiemu plámeniu v celom európskom domove, čo by si vyžadovalo ešte viac sily na zahasenie tohto požiara. Priatelia, hovoril som to už veľakrát a stále verím, že sa musíme naďalej sústrediť na 5 dôležitých pilierov. V prvom rade posilniť jednotu v rámci EÚ spolu s Ukrajinou. Po druhé, vybudovať transatlantickú solidaritu. Po tretie, e, vynaložiť viac pardon, diplomatické snahy a tlaku na ruskú stranu. Po štvrté, investovať do úspešného príbehu Ukrajiny. A po piaté, motivovať Rusko, aby toto opätovne navodilo medzinárodné právne predpisy tým, že zavedie, zavedie nové obmedzujúce opatrenia. Zaznamenali sme vysokú mieru provokácií a preto je na čase, aby sme sa vážne zamysleli nad zavedením nových sankcií, aby sme zabradili ďalším eskaláciám konfliktu. Napadnutie Mariupolu nemôže byť spúšťacím mechanizmom. Musíme zabrániť novým útokom. Nemôžeme umožniť, aby sa stala nová tragédia tak ako sa to stalo v prípade e, zostrelenia MI-17. Samozrejme, tie nedávne útoky, ako napríklad v Donetskej oblasti, by si, vyž- si vyžadovali rezolutnejšiu, rýchlejšiu reakciu zo strany EÚ, pretože takéto drobné reakcie útočník bude vnímať ako akési mm, snahy upokojiť E, situáciu a bude to považovať za výzvu e, znova útočiť. Priatelia, je naozaj na čase, aby sme podporili vykonávanie dohôd z Minska. Rád by som tiež hovoril o nástrojoch a tzv. soft power Európskej únie. Musíme predstaviť alternatívu konceptu ruského míru, pokiaľ chceme vyhrať boj o srdcia a hlavy ľudí v okupo- na okupovanom území. Taktiež je dôležité zaviesť bezvízový styk pre ukrajinských občanov. Ďalej, e, zviditeľniť e, zástavu EÚ v južných a východných oblastiach Ukrajiny. Ďalej, vypracovať stratégiu, ktorá bude zameraná na to, ako bojovať s ruskou propagandou. A potom pretlmočiť európsku perspektívu mm, smerom na najambicioznejšie krajiny východného partnerstva. A teraz by som chcel hovoriť o potenciáli tzv. hard power EÚ, najmä pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú obranú politiku, ktorá môže zahrňať napríklad aj následovné kroky. Poprvé, poskytnúť Ukrajine údaje EÚ satelitného centra, ktoré by mohli napomôcť vizuálnej kontrole hranice s Ruskom. Po druhé, posilniť mandát e, Európskej poradnej misie. Po tretie, spustiť spoločné misie obrany a bezpečnosti v súlade s myšlienkou, ktorú navrhol prezident Ukrajiny. Je dôležité uvedomiť si, že iniciatíva CSDP neprotirečí dohodám z Minska, nechce nahradiť kompetencie OEC, ale doplniť e, ich činnosť e, na mieste. Bude sa zameriavať priamo na aspekty bezpečnosti, aby zabranil zhoršovaniu tej bezpečnosti. Je potrebné vyplniť bezpečnostné vákuum v tomto prechodnom období v Donbasku. Mnoho z vás bude súhlasiť s tým, že mandát SMM OEC misie je príliš obmedzený na to, aby zabezpečil riadne vykonávanie dohod z Minska. Zameriava sa najmä na monitoring e, prímeria a overovanie stiahovania zbraní, avšak mnoho aspektov mierového procesu je nadalej nepokrytých a práve preto by som rád povedal, hovoril o pár odvetviach, kde Ukrajina naozaj zúfalo potrebuje ďalšiu podporu zo strany EÚ, ako aj skúsenosti, pokiaľ ide o účasť na aktivitách riešenia konfliktov. Poprvé, zabrániť eh, podvratným aktivitám ruskej strany a na to vzdielať eh, eh, OČTK taktiež vzdielať miestne milície v súčinnosti s dohodami z Minsku odzbrojiť ozboj, oslobodené územia. Ďalej vytvoriť bezpečné prostredie pre expertov OEC a pozorovateľov, ktorí by mali pripraviť a monitorovať miestne voľby v súlade s dohodami z Minska. Po šiesté, ďalšia dôležitá otázka sa týka dodávania humanitárnej pomoci na okupované územia a v neposlednom rade Taktiež ide o spoločné vyhlásenie z 12. februára, kde Nemecko a Francúzsko sa zaviazali e, vypracovať alebo poskytnúť technickú podporu na obnovenie bankového systému v Donbasku vrátanie nastavenia medzinárodného mechanizmu roz, rozdeľovania sociálnych benefitov. A moja otázka znie, ako zabezpečiť implementáciu týchto záväzkov. Je tu široký rozsah aktivít, ktoré by mohli a mali byť vedené v rámci e, o, zastrešenia CSDP. Ako určite viete, EU hodnotiaca misia navštívila Ukrajinu, aby preskúmala myšlienky, ktoré navrhla Ukrajina a bol to dobrý začiatok. Avšak v tejto chvíli sme e, v limbe a preto by som rád, drahí priatelia, e, pripomenul správu Európskeho parlamentu o financovaní spoločnej politiky obrany a bezpečnosti, ktorý bol vypracovaný 21. maja. V tejto správe sa hovorí o tom, že e, zásahy CSDP sú veľmi e, skromné. Dôležité by bolo mať priebežnú alebo silnejšiu európsku európske príspevky k nastoleniu e, bezpečnej situácie EÚ má viac nástrojov a potenciálu než akákoľvek iná národná inštitúcia na to, aby vyriešila tento konflikt. Avšak bezpečnostná obranná politika môže byť posilnená e, komplexným prístupom za pomoci ďalších EÚ nástrojov a finančných mechanizmov. A preto je mimoriadne dôležité, aby sme zabezpečili, že prístup EÚ k situácii na Ukrajine bude relevantný a aby e, bola zohľadená úloha, ktorú EÚ môže mať pri riešení konfliktu. Samozrejme, ruská agresívna e, politika je dôležité, treba ju zohľadniť pri riešení konfliktu na Ukrajine. Pokiaľ chceme vyriešiť situáciu na Ukrajine úspešne, e, tak to pomôže aj v celom regióne. A v neposlednom rade, aby sme zabezpečili efektívne uplatňovanie merového procesu, je zásadné, aby EÚ zistila, aká je situácia na mieste, aby navštivovala miesta, ktoré sú zasiahnuté konfliktom. A rád by som ešte raz sa poďakoval mm, poslancom Európskeho parlamentu, ktorí nedávno navštívili Mario polšeroky a ďalšie oblasti. A pri tejto príležitosti chcem vyzvať EÚ, aby zorganizovala e, návštevu ambasádorov do Donbaska v blízkej budúcnosti. A my na Ukrajine očakávame, že vysoká predstaviteľka pani Mogherini taktiež navštívi moju krajinu v čo najbližšej budúcnosti, aby mohla zaznamenať, aký pokrok Ukrajina zaznamenala za posledných 7 mesiacov, ktoré prešli od jej poslednej návštevy v našej krajine. Ďakujem pekne. Thank you, Ďakujeme pekne, pán veľvyslanec. Teraz pán Vigand, nech sa páči. Ďakujem pekne po týchto veľmi jasných a silných slovách pána veľvyslanca, ktorý je môjim dlhoročným blízkym priateľom a naozaj si vážim tú prácu, ktorú odvádza. Ide dnes o implementáciu mínskych dohôd, toto je veľmi podstatná vec pre EÚ, ale hlavne pre tých, ktorí sú stranami týchto dohôd a ktorí sú v tom priamo zapojení. Chcem vás informovať o tom, že presne v duchu toho, čo práve povedal veľvyslanec, náš veľvyslanec bol nedávno v Mariupole a samozrejme navštevuje aj iné lokality v blízkosti konfliktnej zóny a aj v blízkosti konfliktnej zóny. Zajtra s komisárom Hanom vycestujeme na Ukrajinu. On sa tam stretne s premiérom a s prezidentom, s predsedom rady, ale pôjde do Charkova a navštívi viacero projektov v regióne, ktoré podporuje EÚ. Čiže k samotnej téme. Implementácia mínskych, mínskych dohôd hlavy štátov a vlád rozhodli v marci pred tromi mesiacmi že rada vyzýva všetky strany, aby v plnej miere rýchlo implementovali tieto dohody a aby dostali svojim záväzkom. Zdôrazňuje zodpovednosť ruských orgánov v tejto súvislosti a vyhlasuje, že EÚ je ochotná podporiť ten proces, hlavne pokiaľ ide o možnosti OBSE monitorovať a overovať implementáciu týchto dohôd a posilniť eh, úsilie v oblasti eh, implementácie DCFDA a eh, v oblasti energie. Mm, Európska únia podporila tieto dohody. Dve z našich krajín sa zapájali aj do tých veľmi dlhavých rokovaní o týchto dohodách. Podpora OBSE, osobitnej misii z našej strany je podstatná. 25 miliónov eur bolo určené na túto vec. Ide o personál, asi 500 osôb, až do tisíc dokonca, na podporu eh, monitorovacie misie, satelitné obrázky, ako to žiadal veľvyslanec, podpora monitorov, tiež technickými nástrojmi, eh, vrátanie ozbrojených vozidiel, obrnených vozidiel, 64 takýchto vozidiel. E, polovica z nich je teda obrnená, ďalších 20 sa chystá. Tri štvrtiny personálu misie a asi tri štvrtiny financovania tejto misie ide od EÚ a členských štátov EÚ. Toto je jedna konkrétna podpora tomu, aby sa naozaj implementovala dohoda. K situácii, v ktorej sa vyjadrím za chvíľu, rád by som ale pripomenul ďalšiu vec, ktorú zdôraznili hlavy štátov a vlád, trilaterálne procesy v oblasti energie napríklad trilaterálny proces sa priniesol viditeľné uspokojivé výsledky a pevne dúfame, že čoskoro spoločne s ukrajinskou a ruskou stranou príslušnými ministrami pre energetiku. U nás to bude Ševčovič, komisár, podpredseda, že podpíšeme protokol, ktorý zabezpečí ďalšie dodávky plynu na obdobie do ukončenia štokholmskej arbitráže. Dúfame, že k podpisu dôjde v júli. Viete, že rozhovory o DCFTA, o implementácii naďalej pokračujú na samite EU Ukrajina jasne odznelo, že táto súčasť zrešenej dohody sa bude uplatňovať od 1.1. budúceho roka. A toto teraz už akceptuje aj Ruská federácia. A hľadáme spôsoby využitia flexibility, ktorá je súčasťou súčasnej dohody, tak aby sa dostalo obavám Ruskej federácie. A teraz k Minskému balíku a jeho implementácii. Nuž, no Bezpečná situácia sa zlepšuje od podpísania prímeria v februári. Eh, boli tu opísané dramatické eh, udalosti. Eh, dochádzalo tu k bojom na viacerých miestach, napríklad Široký Mariupol v blízkosti letiska a pri Donecku v regióne a potom ešte na sever od Luhansku. Čiže na severe, v strede aj na juhu naďalej mm, je situácia napätá a dochádza k e, vojenským aktivitám, čo nás samozrejme znepokojuje. A 3. júna e, došlo teda k e, tým ostrým bojom, o ktorých hovoril veľvyslanec. vyslanec Vysoká predstaviteľka, podpredsednička to poukázala ako na najzávažnejšie porušenie prímeria od uzavretia minských dohôd. A potom nasledoval posun, e, pohyb e, ťažkých zbraní do tohto regiónu. To sú dôležité incidenty, ale nie je to jediná vec, ktorá znepokojuje. Znepokojuje nás aj to, že je tu e, viacero ťažkých zbraní, ktoré sa nachádzajú na území, presúvajú sa, využívajú sa. Toto sme si nevymysleli. Vychádzame z informácií osobitnej monitorovacej misie OBSE. OBSE nevidí úplne všetko, snažia sa všetkých síl pri tom monitorovaní a overovaní ale nemajú potrebné údaje, nemali údaje na začiatku prímeria, nevedia, z čoho sa vychádzalo. Spoločný kontrolný výbor tiež pôsobí. Tam sú naozaj um, vysoko postavení uh, zástupcovia Ruska aj Ukrajiny, ale OBS e nemá prístup. Uh, sú tu určité prekážky, čiže nemáme uh, celkový prehľad o uh, Eh, situácii. Veľvyslanec hovoril o prepustení rukojemníkov. Viacero kôl sa odohralo takýchto prepustení. 319 ukrajinských vojakov naďalej je eh, v rukách Ruska. Sú to teda nelegálne zadržiavané osoby. A teraz politický proces. Dovolte mi, aby som sa poďakoval práci eh, Mataliniho, pani Taliny, eh, ktorá eh, končí vo svojej funkcii koncom tohto mesiaca. Odvedla za obrovský kus práce a naozaj sme jej vďační za to, že za tých hrozných podmienok vykonala takú výraznú prácu. Práca začala, pracovné skupiny začala v máji. Máme tu kontaktnú skupinu na oblasť bezpečnosti, pre humanitárnu oblasť, energetickú, ekonomickú, zatiaľ však nie sú žiadne konkrétne výsledky a je e, zjavné, že otázky súvisiace e, s statusom, e, mám na mysli teda požiadavky separatistov a tak ďalej, tak e, niekedy tieto otázky ad hoc e, prevládnu e, pred hlavnými témami týchto, týchto pracovných skupín. OBSE ODIR začal svoju prácu, pokiaľ ide o konanie lokálnych volieb, posudzovanie bezpečnosti. Správa o ňom bola prednedávnom vydaná. Bohužiaľ nemali prístup k určitým oblastiam Donecka a Luhanska, tak eh, aby si mohli pripraviť pôdu na eh, monitorovanie volieb, eh, pripravili viac odporúčaní, pokiaľ ide o bezpečnostné predpoklady, ktoré je potrebné splniť, aby mohli naozaj plne monitorovať konanie volieb. Dôležité je to, aby tieto lokálne voľby prebehli, buď to ako súčasť celkového plánu lokálnych volieb, alebo teda hlavne v tejto časti Ukrajiny. Ale podmienky e, musia byť splnené e, tak, aby mohli byť naozaj považované za voľby e, spravodlivé a slobodné podľa metodiky uplatňovanej OBSE ODIR. Chcem pripomenúť, že nad rámec týchto bodov je tu viacero ďalších, ktoré sa vo verejnej diskusii často prehliadajú a sú súčasťou mínskych dohôd. Napríklad prístup k humanitárnej pomoci. Toto je vec, ktorá nie je zaručená za každým a všade. Boli by sme radi, keby tu bol prístup k akékoľvek formu humanitárnej pomoci, nielen z ruskej strany, ale aj zo strany kontrolovanej Kievom. To je prvá vec. Druhá vec, obnovenie sociálnych ekonomických prepojení. Apelujeme tu aj na Kiev, tieto prepojenia je potrebné obnoviť, je to súčasťou mínskych dohôd, nemecké bezpečnosti na tom pracujú, ale bez politickej vôle a bez záruk bezpečnosti k tomuto nedôjde k obnoveniu sociálnych a bankových eh, transferov, potom eh, zrušenie Ehm, nelegálnych e, ozbrojených e, skupín, ehm, odzbrojenie od ťažkých zbraní a tak ďalej. Potom ústavná reforma, taká, ktorá by dala permanentný špeciálny status týmto územiam. A e, tu chcem nadesnať, čo povedal veľvyslanec, nejde iba o zákon, o špeciálnom statuse, ide o ústavnú právnu reformu, ústavnú reformu, ktorá zaručí takýto trvalý status, špeciálny status Donecku a Luhansku. Toto sa musí odrážať v ústavnoprávnej reforme, o ktorej sa v rade teraz e, diskutuje a bude hlasovať ešte v tomto roku v druhom čítaní. Takže čas nás tlačí už aj v tejto otázke. No a na záver, Tiež je potrebné obnoviť ukrajinskú kontrolu nad hranicou s Ruskom do konca tohto roka. Týmto to musí byť korunované. Je to kľúčová podmienka Ukrajiny. Plne to podporujeme 400-kilometrová hranica, ktorá momentálne nie je pod kontrolou ukrajinských orgánov a musí byť a je to tiež v súlade s minskými dohodami a bude sa to diať po tom, čo dôjde k ústavnej reforme. Teda veci, ktoré je potrebné zrealizovať a musia k tomu prispieť všetky zúčastnené strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán riaditeľ a teraz pán Plenkovič, ktorý je šéfom delegácie EP pre Ukrajinu. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička vážený pán veľvyslanec, vážený pán riaditeľ, kolegyne, kolegovia. Je naozaj dobré, že máme takúto intenzívnu spoluprácu s podvýborom SEDE, pokiaľ ide o situáciu na Ukrajine. Toto nie je prvá spoločná schôdzka našej ukrajinskej delegácie s podvýborom. Toto je téma, ktorá je mimoriadne dôležitá, implementácia mínskych dohôd. Kľúčovým aspektom pre bezpečnosť, stabilitu a dúfajme mierovú Eh, integráciu okupovaných území eh, do eh, územia a ústavného a právneho poriadku Ukrajiny. Tie prvky, ktoré spomínal pán Vigant, ako aj pán veľvyslanec, tých 13 opatrení, ktoré boli súčasťou mínskych dohôd, pokiaľ teda ide o implementáciu e, týchto ustanovení, vidíme, že tá dynamika zatiaľ nebola to úplne uspokojivá. Hm, toto je záver, ku ktorému sme dospeli, vychádzajúce z toho, že viac než 100 ukrajinských vojakov prišlo o život e, už počas prímeria, už počas e, sťahovania ťažkých zbraní údajného a e, napriek výmene rukojemníkov. Takže v tejto súvislosti podľa mňa je dôležitý ten apel vlády a prezidenta Ukrajiny, aby sa EÚ viac zapájala e, v, v oblasti e, svojej obrany bezpečnostnej politiky, pretože toto je e, rezort, ktorým sa zaoberá SEDE. E, toto je e, teda vec, o ktorej tu momentálne nehovoríme, ako posilniť e, úlohu našej poradnej misie. Viacej z nás sme navštívili túto misiu v rámci výjazdov do Kieva je tam eh, dôležitá úloha, pokiaľ ide o eh, reformy eh, civilného charakteru, ale aj pokiaľ ide o našu obrambezočnú politiku. Aj tu je potrebné zosilniť naše úsilie. Určite by to uvítala Ukrajina. Pokiaľ ide o súčasnú situáciu, Donbass to nie je jediná obava Minsk sa zaoberá hlavne touto oblasťou, ale musíme využiť každú príležitosť, keď hovoríme o Ukrajine, aby sme hovorili aj o Kryme, ktorý bol predmenom, predmetom anektovania, čo je v rozpore s medzinárodným právom, rozhodnutie Dumy a toto neustále opakujem vo všetkých vyhláseniach Európskeho parlamentu. Ďalšia vec, odkaz na tú ústavnú reformu. Táto reforma a decentralizácia e, toto je súčasťou e, širšieho rámca e, minských dohôd. I a ďalšie organizácie by mali podporiť túto činnosť, prípravu ústavnej reformy. Pani Tejny, jej činnosť bola spomínaná tak aby sa e, zlepšila komunikácia a nadobudla dôvera u tých, ktorí sú na druhej strane. E, toto je zložitá vec, ale veľmi dôležitá. Myslím, že aj niektoré krajiny EÚ majú s tým skúsenosti, e, teda určité opatrenia, ktoré máme v tom arzenáli decentralizácia, ehm, uznávanie dokumentov, príjmanie utečencov a tak ďalej. To všetko sú dobré nástroje, ktoré sa dajú uplatniť aj v tomto prípade, v prípade Donbáského regiónu. A potom k tomu inovatívnejšiemu prístupu časom budeme potrebovať e, nejakú osobnosť medzinárodne renomovanú, ktorá by bola takým facilitátorom tohto procesu. Toto by mohlo pomôcť Ukrajine a mohlo by to podporiť aj úsilie EÚ. Ja som bol v Kieve 3. a 4., keď došlo k tomuto útoku v Marinke. Bolo to len pár hodín po tom, čo prezident Porošenko vystúpil vo Vrchovnej rade, čiže na načasovanie nebolo určite náhodné a toto je potrebné mať na zreteli pri príprave ďalších politík. Ja vidím, že mnohí členov delegácie tu sú, takže to ma veľmi teší. Ďakujem pani predsednička, ďakujem Andrej. A teraz by som spustila diskusiu, ale ešte predtým dovolte jednu úvahu z mojej strany. Pán Vigant, toho by som poprosila, aby sa trošku povenoval postupu Mínskej kontaktnej skupiny. Mali sme zmiešané zmetočné informácie po nedávnej schôdzke Ukrajinská strana oznámila porušenie postupu ruskou stranou, pričom veľvyslankyňa hovorila veľmi neutrálne o tom, hovorila, že už padlo rozhodnutie o ďalšej schôdzke, ale že nebol oznámený dátum. Takže bolo to také zmetočné. Ja by som bola za aktívnejšiu úlohu diplomatov, ktorí sa zapájajú do misie OBSE a o tomto naozaj je potrebné hovoriť. Ale teraz by som už spustila diskusiu ako prvý pán Kelam. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vyslanci, kolegovia, Minské dohody neboli naplnené a vystáva otázka, do akej miery ešte vôbec platia, ale zároveň je to jediný rámec, na ktorý sa môžeme dosťovací spoliehať, čiže naozaj je v našom spoločnom záujme trvať na naplnení týchto dohôd. Pretože tie fakty, o ktorých hovoril veľvyslanec, Eh, naozaj hovoria jasným jazykom viac než 5000 eh, prípadov ostreľovania, stovky eh, zabitých, zranených, viac než 300 vo vezeniach, vrátane Nadi Savčenko. Čiže naozaj dôležité, aby sme si zkrátka nezvykli na opakované násilie, na opakované porušovanie, takže musíme naozaj urobiť niečo konkrétne preto, aby sa tie dohody naplnili. Základom nášho konania je uznesenie z minulého týždňa o vzťahoch Eurusko z dielne kolegu Landsbergisa, pretože tam sa vychádza z prísnej kondicionality. Rusko najskôr musí splniť mínske dohody a potom môžeme my pomôcť poskytnúť prvé kroky na obnovu normálnych vzťahov, normalizáciu vzťahov. To znamená, že v na najbližšej ráde je potrebné e, sankcie predlžiť a dokonca posilniť, pretože inú možnosť zase ani nemáme, pokiaľ ide o toto neustále porušovanie, porušovanie mínskych dohôd. A sú tu signály naozaj presvedčivé, že tie sankcie fungujú a že ruské e, špičky už uh, sú zúfalé z uplatňa týchto sankcií, takže naozaj je na mieste uh, v týchto sankciách vytrvať. Ďalšia dôležitá vec, a to vyplynulo zo slov oboch hostí, je vytvorenie kontroly ukrajinských hraníc a na to je potrebné, aby tu bola možnosť, aby tu boli záruky toho, že um, OBSE bude môcť podľa minských dohôd vykonávať e, kontrolu. Potom ste spomenuli ruský mír, pán veľvyslanec. To je teória, ktorej sme sa nevenovali dostatočným spôsobom. My ako EÚ na to a tak ďalej. Veď z toho vychádza celá ukrajinská invázia, unilaterálna obrana, eh, osôb v zahraničí, krajanov v zahraničí. A to sa netýka iba Ukrajiny, týka sa to každej krajiny v Európe, pretože každá krajina by mohla sa stať terčom E, takéhoto útoku vychádzajúc zo zamienky ochrany krajinov v zahraničí. Čiže z tohto by mohli vysvetľovať možnosť vojenského zásahu do vnútorných záležitostí inej krajiny. Tento rok e, v Mníchove povedal, že ukrajinská kríza musí byť vnímaná ako nástroj na vyvienie tlaku na západné e, mocnosti, aby sme sa dohodli na novom medzinárodnom systéme bezpečnosti. Jas, jasne je to vlastne systém Molotov-Ribbentrop e, v ruskej interpretácii a v ne, poslednej miere, pani, pani predsedníčka, podľa mňa je veľmi dôležité, ako povedal pán Vigand, zabezpečiť včas e, ústavnoprávne reformy na Ukrajine spolu s ďalšími základnými reformami, takisto v boji proti e, korupcii. Kolegovia, máme obmedzený čas a preto už uzatváram zoznam rečníkov. Pán Freund je ďalším rečníkom. Prosím, buďte struční. Budem, keďže zvyčajne i som stručný. Ďakujem za možnosť e, povedať zo pár slov. Tiež by som rád poďakoval pánu e, veľvyslancovi Ilisejovi za jeho slovné, silné slova. Ukrajinská vláda môže byť e, hrdá na takého dôležitého predstaviteľa na takomto, na takejto pozícii, ale napriek tomu, e, načúvajúc vašim slovám, som tak trochu e, sa stratil v tých mnohých bodoch, ktoré ste, ktoré ste menovali, teda veci, ktoré ešte chýbajú v Minskej dohode. E, na druhej strane Aušak je tu množstvo vecí, ktoré ste nespomenuli, ktoré však často uvádza Európska únia politické zmeny e, e, na Ukrajine mám na mysli, ktoré sú veľmi dôležité a pre nás, e, nám veľmi blízke. Boj proti korupcii, tak silnej vo vašej krajine, stále musíte pracovať na ústave, ktorá dá väčšiu moc oblastiam boj proti e, oligarchom, ktorí, ktorí vydrancovali kraj, e, zdroje v krajine a tiež vytvorenie e, skutočného právneho štátu. Takže je tu množstvo vecí, ktoré treba urobiť. A len si kladem otázku, kde vy osobne, vaša krajina sa nachádzate v tejto problematike. Pán Jurek teraz. Ďakujem, pani predsedajca. Pokiaľ sa pozrieme na vývoj za posledné tri týždne, tak je jasné, že musíme mať pripravenú politickú reakciu v prípade radikálnej eskalácie ruskej agresivity na východnej Ukrajine. Hospodárske sankcie zohrávajú dôležitú úlohu, aj keď na tú tému sa názory líšia, je tu stanovisko amerického sekretára pre obranu, ktorý hovorí, že tento prostriedok nie je dostatočný. Ruská, ruská vláda musí vedieť, aká bude naša politická reakcia, pokiaľ chceme navrátiť rovnováhu do regiónu. V prípade, že by sa niečo zlé malo stať, nie preto, že by sme to naozaj museli robiť, ale preto, aby sa to nestalo. Aby sme tej agresii zabránili. Nevždy je, je dobré mať pravdu, ale chcel by som pripomenúť, že na poslednom zasadnutí parlamentu uh, sme hovorili o podporení výzvy prezidenta Porošenka, e, ktorý žiadal o zaslanie e, mierových síl na Ukrajinu. E, túto výzvu sme počuli pred dvoma mesiacmi a veľmi často som v kuloároch parlamentu počul reakciu, že komisia to zdržiava, prebiehajú rozhovory. No my ako parlament sme povinní presadzovať istý smer to, či už vlády ho zrealizujú alebo nie, to je druhá vec. A ten apel, na ten sme mali reagovať e, čo skoro na to, ako, ako vôbec bol formulovaný. Druhá vec, ako zareagujeme, ktoré sú citlivé body pre Rusko, čo sa týka územného usporiadania prijatie Gruzinska do NATO, posilnenie obrany najohrozenejších krajín EÚ a NATO čiže Lotyšská a Estonská, to sú dôležité veci. A často na plenárke počujem kritiku, že ako keby Američania e, boli geopolitickým konkurentom Ruska. Ale my hovoríme teraz o bezpečnosti našich krajín, krajín EÚ alebo krajín susediacich, ako napríklad Ukrajina. My, Európania, členovia NATO, nesmieme zabúdať na to, že obrana Lotyška a Estonska musí byť posilnená. My nesmieme zabúdať na to, aby sme pozitívne zareagovali na e, žiadosť prezidenta Porošenka. Pokiaľ nebudeme pripravení, pokiaľ povieme, a ešte 5 e, ďalších ľudí dostane e, osobné sankcie, alebo budeme mm, protestovať pri nejakým športovým podujatiam, tým Putina nezastavíme situácia je iná v východnej a sever, eh, pardon, strednej Európe. Bolo to viditeľné aj na Ukrajine. Vlády tam veľmi ľahko prehrávajú voľby a my musíme samozrejme apelovať, aby naši ukrajinskí priatelia postúpili reformu. Vážený pán veľvyslanec, to samozrejme všetci očakávame. Ale na druhej strane si musíme byť vedomi toho, že čas nehrá pre nás. Práve Putin hrá o čas a ráta s tým, že predlžovanie konfliktu dovedie k úspechu ruských snách. Čiže pokiaľ my nebudeme mať pripravenú zodpovednosť, zodpovednú patričnú reakciu, tak tu hrozí, že budeme spolu zodpovední za eskaláciu konfliktu. Ďakujem. Eh, Kolegovia, naozaj vás prosím, aby ste boli struční. Máme veľmi málo času, pán Štetina. Ďakujem vám za slovo, pani. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dámy a páni, mám jednu veľkú obavu, že totiž minské dohody sú mŕtve. Pokúsim sa vysvetliť prečo. Pán veľvyslanec tu e, použil dva výrazy soft power a hard power. V Štrásburgu sme viackrát počuli výraz soft power – Hard Power som ale dnes počul poprvýkrát z úst pána veľvyslanca. Avšak aj tak si myslím, že frekvencia tohoto výrazu sa bude zvyšovať. A to e, najmä preto, že sme prijali dve dôležité rezolúcie. Tú rezolúciu pána Landsbergisa a, a potom rezolúcia pána Pasku. Pán Pasku totiž v tom uznesení teraz minulého týždňa povedal, že činnosť ruskej armády je veľkou e, demonstráciou sily a vyzval Európsky parlament, aby takúto demonstráciu sily realizoval v Čiernom mori tiež. To je jeden z prejavov tej tvrdej sily uh, hard power. Myslím si, že soft power predstavuje argumentáciu a vieme, že e, lož je súčasťou vrcholnej ruskej politiky a demonstratívne nám budú ukazovať, že naše e, argumenty sú naozaj veľmi soft. Viem to veľmi dobre, že je to preto, že Rusko rešpektuje silných protivníkov. Len vám pripomeniem, že to bol práve prezident Reagan, ktorý vyhral v studenej vojne nad Moskvou. E, preto si ho Moskva vážila. Ak chceme, aby si Moskva vážila aj Európsky parlament, tak chcem, aby, aby sme sa zamerali na ten termín hard power, ktorú použil pán veľvyslanec. Ďakujem za pozornosť. Thank you, sir. Mr. Landsbergis. Ďakujeme teraz pán Landsbergis. Okay, sorry. <laughs> Madame Kalniete. Pani Kalniete. Ďakujem, pani predsedajúca. V každom prípade e, sme e, na e, jednej lodi. Ako bývalá diplomatka a ministerka, bolo by veľmi nediplomatické povedať, nás, čo to, čo poviem. Ak aj ty mi dovolíš to povedať, Jacek, patrím k tým, ktorí považujú E, Minsk za e, mŕtvu kapitolu. Chápem, že neexistuje iný rámec pre nás, e, kde by sme mohli mať k tejto téme dialog a hľadať riešenie, pretože riešenie môže byť len politické. Ja by som však očakávala oveľa jasnejší jazyk, pokiaľ ide o porušovanie minských dohôd z Európskej rady a komisie takisto e, za mojich kolegov v parlamente. Veľmi bolestivo som vnímala tie kľúčové hlasovania, ktoré sme minulý týždeň prehrali pri uznesení o, EU, o vzťahoch EU-Rusko a tiež takisto bezpečnostnej stratégii pre Černomorskú oblasť, osobitne potom odsek 16, kde sa hovorí o posilnení bezpečnostnej spolupráce medzi Ukrajinou, Moldavskom a Gruzinskom a krajinami NATO v regióne, to znamená ďalej ešte Rumunsko a Bulharsko. Tie, tie zvesti, ktoré tu kolujú e, po e, kampani, e, ktorá sa realizovala v Taliansku a, a Putinom, e, Blížime sa k rade, kde sa musí rozhodnúť, pokiaľ ide o sankcie. Budú ponechané do konca roka. Aká je tá eh, línia eh, ja, týkajúca sa jasného, eh, jasnej implementácie Minských dohôd o prímeri, keď e, e, Ruská federácia e, sa musí vzdať plnej kontroly eh, ukrajinskej hranice v prospech Ukrajiny. Táto ráda sa musí držať sľubov, ktoré sú v Minsku dvojke. Ak by sa sankcie mali revidovať, tak eh, tak tu nie je spoločná, spoločná politika EÚ už neexistuje pre krajiny, ako, je, ako sú krajiny pobaltské. I toto je veľmi silný signál, to, ktorý vyšle rada e, o niekoľko dní. Ďakujem. Uh, OK, Mr. Landsbergis. Nech sa páči, pán Landsbergis. Ďakujem, budem veľmi stručný. Len dva body týkajúce sa prijatých správ z minulého týždňa. Poprvé, správa o e, vzťahoch EU-Rusko obsahuje stanovisko, ktoré sa nám podarilo e, dostať do posledného textu, kde sa hovorí o mínskych dohodách. Nielen sa tu hovorí, že táto dohoda musí byť plne implementovaná, v zátvorkách sa hovorí, čo tým myslíme. Bola tu o tom zaujímavá diskusia v politických skupinách, prečo potrebujeme tie zátvorky. Nie je predsa jasné, čo sú, čo sú minské dohody, ale my sme si mysleli, že to práve nie je celkom jasné. A je tu práve riziko, ktoré spomenuli kolegovia e, v diskusii, či Minská dohoda je mŕtva alebo nie. A to je diskusia, kde sme naozaj veľmi jasne povedali, ktoré presne jasné body musia byť implementované, ľahko sa to dá kontrolovať, nie sú politické. Čierne na bielom vidíme, či fungujú alebo nie. Prosím, to majte na pamäti, je to odsek 6 e, a pomôže vám to v tejto súvislosti. A ďalšia sa týka ďalšej správe, ktorú spomenula Sandra, že sme tu na rov, e, rovnakej úrovni. Je to správa pána Pašku pokiaľ ide o stratégiu v Černomorskej oblasti. Smola je, že niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré som mal tú čas predložiť, sa neprijali. Ja by som však využil túto možnosť a nadnesol ich. Jeden z nich, ako hovorila, povedala Sandra, hovorí o náraste spolupráce medzi Ukrajinou, Moldavskom a Gruzínskom mnohých oblastiach, vrátane vojenskej. Z určitých dôvodov kolegovia v parlamente e, si mysleli, že text je prísilný a e, nepodporili ho, ale na, musí to zostať politické stanovisko. Je to asi 200 členov parlamentu, ktorí si mysleli, že je to dobré posolstvo vyslať do Ukrajiny, Moldavska a Gruzinska, že zvýšená spolupráca a takisto vo vojenskej oblasti je dobrým znakom nielen pri výstavbe bezpečnosti, ale aj znakom dobrej vôle a spolupráce medzi oboma krajinami, ktoré môže smerovať do, e, na Ukrajinu. Ďakujeme ďalším rečníkom, je pán Frunzlica. Dámy a páni, zdá sa, že Rusko dosiahlo svoj hlavný cieľ a jeho hlavným cieľom je e, znížiť atraktívnosť Ukrajiny pre e, NATO a západné krajiny a zdá sa, že touto cestou Rusko i pokračuje, aby Ukrajina nebola skutočným kandidátom na vstup do oboch organizácií. A počul som e, mnohých kolegov, ktorí hovorili, že Ukrajina nikdy nevstúpi do EÚ alebo NATO. A preto navrhujem vám všetkým, aby obe organizácie, osobitne EÚ, neustále zdôrazňovali, že dvere e, sú Ukrajine otvorené, aby vstúpila do oboch organizácií. Ak Ukrajinci naozaj tak veľmi si to želajú, alebo teda ich celá krajina, toto je veľmi dôležité. Inak e, je e, koniec a strácame náš čas, čas našich občanov i príjmy po druhé si myslím, že Európsky parlament by mal mať nové vyhlásenie, jasne deklarujúce, že ak Ukrajinčania si to želajú, dvere sú otvorené na vstup do EÚ i ďalších západných e, euroatlantických štruktúr. Dámy a páni, bohužiaľ Európska únia, jej krajiny nemajú spoločné stanovisko, pokiaľ ide o tú túto otázku, ktorú diskutujeme, pokiaľ teda ide o e, angažovanosť Ruska na Ukrajine. Je to e, v konečnom dôsledku cena, ktorú chce, ktorú Rusko nakoniec bude musieť zaplatiť za túto agresiu. Preto sankcie musia pokračovať a treba nastoliť i nové sankcie, pretože nakoniec je to e, všetko otázka ceny. Už hovorím pridlho, nuž, tak dohovorím neposlednej miere je tu veľa vecí, ktoré Ukrajina urobiť musí. Hovorím o Moldavsku a jeho hranice. Ukrajina e, by mala viac e, riešiť e, hranicu so zadnesterskom neuznaným územím na území Moldavska, menovite pokiaľ ide o Odesu, prístav a to už nehovorím o právach menšín, učiť sa v materinských jazykoch e, na školách. A posledná vec, e, voľby do miestnych samozpráv e, v Moldavsku boli, kandidovali strany a veľmi dobre úspeli strany podporované z Ruska po prvom kole volie. Bohužiaľ, Európska únia sa nemôže zapôsobiť e, podobne e, v prospech proeurópskych strán e, v Moldavsku. Ešte veľmi rýchlo pán Tanok a potom pani Koracovil. Len rýchla otázka pánu veľvyslancovi, pánu Landsbergisovi. Vy ste spomenuli, že vaše pozmeňujúce návrhy sú o spolupráci medzi Gruzinskom, Ukrajinou a Moldavskom. A moja otázka sa pýta, čo, e, bol tu sekretariat Guam, v Kieve. Čo sa stalo s tým? Nechceme tu na novo vynachádzať novú vec, ak chceme vyvážiť e, akcie Ruska. Čo sa s tým stalo? O tom sme nepočuli. Chcem, pýtam sa e, o, na túto organizáciu. Čo poviete, pán Jelisiev? Pani Koracavil, ďakujem. Kolegovia už e, podrobne pohovorili o e, situácii, aká, aké hrozné porušenia sú tejto dohody Chcem poďakovať ESVČ i komisii za úsilie pri implementácii asociačnej dohody a rada by som tiež súčasne povedala, čo už sa snažia povedať kolegovia. My by sme chceli, aby ESVČ viac politicky konala, pretože to sú, to sú politiky prijaté Európskou úniou. pokiaľ ide humanitárne právo, e, z vojnové zločiny, všetko je vlastne status quo. Vieme, že 2 milióny utečencov, z toho je 1,2 sú vnútorne presídlení e, občania, tu je nedostatok prístupu e, k základným humanitárnym konvojom. Takže kedy pani Mogherini pôjde na Ukrajinu, čo budete robiť v prospech toho, aby to bolo na programe e, Rady pre zahraničné záležitosti. Čo budete robiť, aby sa implementovalo uznesenie Európskeho parlamentu? Dve uznesenia väčšinovo prijaté. A čo urobíte a preto, aby sa verejná mienka v Európskej únii informovala? Tá je teraz pod tlakom e, ruskej e, Putinovej propagandy. Dnes ráno veľvyslanec riskoval e, život, aby prišiel a informoval nás, koľko e, e, skutočných regulérnych bojovníkov pracuje z Ruska. Prečo ste, prečo ste ticho? Je tu humanitárna utečenecká kríza horšia než, u nás v Sar- než v Sarajeve, keď som mala 20 rokov. Vtedy sme mali, nemali spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ale dnes každodenne uh, E, ľudia v médiách hovoria, že Európa nič nerobí. Teraz máme spoločnú bezpečnostnú politiku. Prečo je len na papieri, keď ide o Ukrajinu? Ďakujem. Actually, I'll refrain. Ja svoju otázku nepoložím, pretože absolútne súhlasím s tým, čo povedala pani Koraza Bild. Keďže pán Vigan musí odísť, o chvíľočku, tak vás poprosím, aby, aby začal odpovedať na otázky. Nech sa páči, máte slovo. Well, I, um... Pozorne som si vypočul vaše stanovisko, pani Koraca Bild. Nemyslím si, že to je správny popis situácií, že neexistovala spoločná politika smerom k rusko-ukrajinskej kríze EÚ. Bola súdržná, trvala na svojej politike smerom k Rusku a smerom k Ukrajine. Naozaj EÚ e bola v tomto zjednotená. Taktiež ste hovorili o sankciách, ako je o jednom z kľúčových nástrojov, hovorilo o tom aj viacero vašich kolegov. Tie sankcie pretrvali, dokonca boli posilnené vzhľadom na situáciu a budú taktiež dôležité z hľadiska rozhodovania v blízkej budúcnosti. Samozrejme, ako veľmi dobre viete, toto sa nerobí v rámci parlamentnej väčšiny, ale v rámci konsenzu medzi štátmi. A je to dôležitá úloha, ktorú musíme naplniť. A čo skoro uvidíme, aké budú výstupy. Avšak marcová rada jasne nastavila smer a pokiaľ ide o vykonávanie dohôd z Minsku, tak je to benchmark, ktorý bude treba aplikovať a dnes ste tu vyjadrili vlastné stanovisko na tému, koľko z toho sa v skutočnosti aplikovalo. Situácia IDP je veľmi dôležitá. Ide tu o 1,3 až 1,6 v rámci Ukrajiny, čo je obrovský problém pre ukrajinskú spoločnosť. My sme mobilizovali niekoľko e, stovek miliónov eur na to, aby sme túto situáciu riešili. Mobilizovali sme tie finančné prostriedky v rámci členských štátov EÚ. Ako sa však často stáva v v rámci krízy je EÚ najväčším donorom, avšak nie nutne najviditeľnejším donorom. Sú tu ďalší donory, ktorí sú e, viditeľnejší, ktorí poskytujú konvoje a tak ďalej. Dôležitá súčasť humanitárnej pomoci z EÚ je poskytovaná, e, posúvaná aj do tých oblastí, ktoré nespadajú pod kontrolu Kieva, ale pod kontrolu ďalších. Avšak sú v tých oblastiach ľudia, ktorí sú silno zasiahnutí humanitárnou krízou a taktiež potrebujú tú pomoc. Súhlasím s vami v tom, že potrebujeme zlepšiť eh, komunikáciu. Na tom pracujeme. A vysoká predstaviteľka, ako aj požiadala Marcová rada, vypracuje akčný plán na, najbližšiu, na najbližšie zasadnutie rady ministrov. Pokiaľ ide o tie ďalšie otázky, pýtali ste sa, čo sa stalo s kontaktnou skupinou. takéto situáciách skupiny musia čeliť komplikovaným schôdzam. Tá posledná schôdza bola jednoznačne veľmi komplikovaná, pretože ruskí zástupcovia spochybnili celkovú zostavu kontaktnej skupiny, žiadali o plnú účasť separatistov v tejto skupine, čo je niečo, čo sme samozrejme odmietli, čo bolo odmietnuté nielen e, zo strany Ukrajiny, ale aj od sebe, pretože to absolútne nebolo v súlade s do, do Minska. Takže pokiaľ sú aktivisti vyzvaní, aby aktívne sa účastnili v skupinách, áno, to je dôležité, ale nie v kontaktnej skupine. V Paríži minulý týždeň prebehla schôdza, kde boli taktiež zdôraznené výstupy e, predsedu kde sa hovorí o ústrednej úlohe kontaktnej skupiny, ktorá musí byť udržaná. Je to aj jasne uvedené v dohovore z Minsku. Otázka pána e, Plenkoviča týkajúca sa EU poradnej misie. V tejto chvíli čo môžeme urobiť? aby sme čo najlepšie využili túto poradnú misiu, je mať regionálny dosah, čiže nepracovať len s Kievom, s kľúčovými orgánmi presadzovania práva, ale aj e, s regionálnymi orgánmi, čo sa už začína diať. V, na jeseň prebehne strategická revízia a uvidíme, čo ďalej možno robiť, okrem strategického poradenstva a prípadných vzdelávacích aktivít. Viacerí z vás eh, poukázali na veľmi dôležité prepojenie medzi ústavnou reformou a decentralizáciou. O tom sa bude rozhodovať v Kieve a pokúsime sa tieto rozhodnutia prepojiť so snahami minského procesu. My toto samozrejme vítame. Znamená to, že si všetci e, veľmi jasne, kolektívne udomujeme výzvu, ktorá stojí v ceste týmto dvom e, záležitostiam. Samozrejme sú e, od nich závisí aj ďalší úspech vývoja. Minská dohoda je mŕtva, povedala pani Kalnieta a myslím, že niektorí z vás nesúhlasili. Ja by som na to rád zareagoval tým, že budem citovať veľvyslanca Eliseva, kto povedal, že Minsk je jediná cesta k mieru. Tí, ktorí chcú, aby Minsk bol mŕtvý, nemajú alternatívu. Jediná možnosť je potom e, eskalácia konfliktu. Ambassador Jelisejev, please. Pán veľvyslanec, ďakujem pekne, pokúsim sa hovoriť stručne. V prvom rade sa chcem poďakovať Gunarovi za pripomienky. Poprvé, ďakujem pekne všetkým vám, dámy a páni, za vašu plnú podporu a solidaritu Ukrajiny. Z tejto diskusie vidím, že Európsky parlament je absolútne za implementáciu vykonávania minských dohôd a je veľmi dôležité, že táto diskusia prebieha v súčinnosti s dvoma dôležitými udalosťami, čo je Rada pre zahraničné veci a Európska rada. Uh, a ja verím, že dnešná diskusia bude stimulovať e, vhodné rozhodnutia na e, unijnej úrovni, ku ktorým dojde v dohľadnej dobe. Pokiaľ ide o sankcie, predpokladáme, že že sankcie sa minimálne predlžia nielen vzhľadom na situáciu v Donbase, ale aj vzhľadom na situáciu na Kryme, pretože by som vám chcela pripomenúť, že sankcie, ktoré boli uvalené na Rusko kvôli Krymu, vy, e, prestanú platiť tento mesiac. Ja dúfam, že to teda prebehne celé ľahko a bez problémov, ale domnievam sa, že sa potrebujeme zamyslieť a pripraviť ďalšie reštriktívne opatrenia, ktoré by mali podľa mňa byť zavedené čo najskôr. Pán Freud, ďakujem vám veľmi pekne za vašu veľmi vhodnú otázku týkajúcu sa interných reform. Prepačte, že som sa vo svojom prejave nemohol zmieňovať o všetkých aspektoch situácie, pretože je pravda, že Ukrajina v tejto chvíli čelí dvom problémom, dvom e, nepriateľom. Prvý je externý nepriateľ, to je Ruská federácia a číslo 2 je potreba dosiahnuť e, vnútorné reformy. Čiže mali by ste zároveň pochopiť, že je veľmi ťažké zavádzať reformy v kontexte aktuálnej agresie, pretože hlavným cieľom Ruskej federácie je narušiť e, proces reform, destabilizovať Ukrajinu finančne, hospodársky, politicky a neumožniť Ukrajine, aby sa priblížila k EÚ. Zároveň je veľmi ťažké e, vykonávať reformy, keď každý jeden, naozaj každý jeden deň míňame e, zo štátneho rozpočtu na Donbass zhruba 5 miliónov amerických dolárov. Naozaj každý jeden deň musíme platiť 5 miliónov dolárov z rozpočtu na situáciu v Donbase. Takže tá aktuálna situácia v Donbase a na Kryme by síce nemala byť zámienkou e, na to, aby sme nevykonávali dôležité reformy a v tu s vami absolútne súhlasím. Sú tam problémy s korupciou, s oligarchiou v našej krajine. Ale aj tak to prežiť. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, chcel by som upozorniť na úlohu Európskeho parlamentu. Na našej nedávnej diskusie tu, na pôde Európskeho parlamentu, komisár pre humanitárnu pomoc sa rozhodol navštíviť Ukrajinu a teraz sa pripravuje návšteva pána Stylenidisa na Ukrajinu 1. a 2. júla, kde sa bude riešiť dodatočná podpora. Pokiaľ ide o misiu CSDP, priatelia, e, v mojom prejave som veľmi podrobne hovoril o možnom rozšírení misie CSDP. Podľa mňa neexistuje alternatíva. Nemôžu byť prijaté žiadne iné kroky zo strany EÚ pokiaľ chceme naozaj viditeľne podporiť vykonávanie dohod z Minsku. Pokiaľ ide o otázku pána Tenaka, tá bola naozaj veľmi zaujímavá, pretože Ukrajina v tejto chvíli predseda Guam. Takže akurát sme sa zostili postup predsedajúcej krajiny a prebiehajú vnútorné konzultácie s príslušnými krajinami, najmä s Gruzínskom, Azerbajdžanom a Moldavskom, kde sa pokúšame vniesť nejaký fresh, e, čerstvý vánok v rámci práce s Guam. Absolútne súhlasím s tým, že sústrediť sa iba na otázky, akými je obchod, investícia, energetika v aktuálnej situácii nestačí. Preto skúmame všetky možnosti a teším sa na nadchádzajúce týždne. Dúfam, že vás budeme môcť informovať o tom, čo možno robiť v tejto sfére. Pani Fatiga, ešte raz sa vám chcem poďakovať za to, že ste nás pozvali. Andrej, ďakujem veľmi pekne za to, že si sa tiež zúčastnil. Priatelia, ďakujem veľmi pekne, s vašou pomocou vyhráme. Thank you, Ďakujem, pán veľvyslanec. Rada by som pánu Frunzulicovi pripomenula, že na budúci mesiac CD navštívi Moldavsko a bude monitorovať e, výkon, alebo teda e, situáciu, bude hodnotiť situáciu na ukrajinsko-moldavskej hranici. Po druhé dúfam, že budeme počuť o výstupoch, e, alebo treba počuť o návšteve nielen komisára Hanna, ale aj pani Mogherini v Kieve. Dúfam, že sa to podarí zorganizovať. Je to dôležité a, potrebné. Naozaj v rámci akčného plánu je dôležité, aby sme mali konštantnú prítomnosť e, v jednom z najdôležitejších sídiel nášho susedstva. Andrej, chcel by si e, diskusiu uzavrieť ale naozaj te poprosím, aby si hovoril stručne. Ja sa vám chcem poďakovať. Myslím si, že je dobré, že sme hovorili o dohodách z Mínsku. Prvá, ako budeme hovoriť o právnych opatreniach, decentralizácii na Ukrajine. Budeme sa tešiť na návštevu predsedu Šulca v Kieve 3. júla. Pre tých z vás, ktorí nevedia, podpíšeme memorandum o spolupráci medzi Európskym parlamentom a radou aby sme vybudovali kapacity v rámci služieb rady. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, za to, že ste sa zúčastnili nášho zasadania. Kolegovia, prosím, neopúšťajte miestnosť. Začneme sa venovať ďalšiemu bodu programu. Hneď teraz. Ah, okay, sure. um, we'll start... Takže začneme s debriefingom z jarného zasadnutia parlamentného zhromaženia NATO. Colleagues, please Kolegovia, prosím vás, posadajte si tí z vás, ktorí tu chcú ostať, tí, ktorí chcú ísť preč, prosím, odíďte rýchlo. Okay. Uh, the nine, nine person delegation. Takže 9 členná delegácia Európskeho parlamentu sa zúčastnila budapešťanského zasadnutia parlamentného zhromaždenia NATO. Delegáciu viedol pán Kerces, podpredseda delegácie. A teraz ho požiadam pána Kricosa, aby nám povedal o tom, ako zasadnutie prebehlo. A samozrejme aj ostatní členové delegácie sa môžu vyjadrovať. Ďakujem pekne. Chcel by som zhrnúť niektoré zo záverov, ku ktorým sme sa dopracovali po uh, tom, ako sme sa zúčastnili jarného zasadnutia parlamentného zhromaždenia NATO. V prvom rade väčšina politikov a analytikov zdôraznila, že Rusko bude naďalej pokračovať vo svojej agresívnej politike eh, smerom eh, k Ukrajine a bude tlačiť na NATO a niektoré jeho členské štáty. Hospodárske problémy v Rusku a politické náklady, ktoré to môže mať pre režim, nútia prezidenta Putina a ďalšie mocné osobnosti režimu k tomu, aby sa pokúšali posilniť svoje vnútorné postavenie tým, že naďalej vykonávajú e, agresívnu nacionalistickú zahraničnú politiku. Zdá sa, že hospodárstvo Ukrajiny sa zhoršuje, čo vytvára politickú a sociálnu nestabilitu, ktorá môže byť Rusmi zneužívaná. Európska únia a samozrejme NATO má povinnosť pomáhať Ukrajine, aby prekonala finančné a hospodárske problémy a pomôcť e, stabilizovať situáciu. Posilnená, stabilná, stabilizovaná Ukrajina je najlepšia odpoveď na e, agresívnu politiku Moskvy. Taktiež sa zdôrazňovala hybridná vojna, ktorú Rusko vyvíja a je potrebné, aby sme sa riadili modernými flexibilnými stratégiami, ktoré budú schopné e, taktiež e, zacieliť ruskú propagandu. Program, ktoré, ktorý sleduje ruská vláda, je veľmi ambiciozný a ukazuje, že ma, pán Putin investuje do, do konfliktu na Ukrajine a v ďalších regiónoch a prehlbuje ho. Na druhej strane väčšina e, analytikov dospela k záveru, že Rusko nemá hospodárske a technologické prostriedky na to, aby ukončila tento ambiciozný program v súlade so svojím pôvodným plánom. Väčšina expertov očakáva politickú dohodu v rámci jadrových e, dohovorov s Iránom. Dohoda s Iránom by mohla mať výhodné dopady na medzinárodné hospodárstvo. E, majetok Iránu bol zamrazený v rámci medzinárodného bankového systému odhaduje sa na 100 až 140 miliard dolárov. Úloha, ktorú Irán zohráva ako krajina, ktorá vyváža ropu a financie, ktoré možno e, e, môže získať, pokiaľ budú stiahnuté medzinárodné sankcie, poskytuje veľa príležitostí, pokiaľ ide o hospodárskú spoluprácu. Na druhej strane však budeme musieť opatrne postupovať tak, aby Irán prípadne nezískal alebo nemal jadrové zbranie krízy v krajinách ako i Sýria, Irak či Líbia môžu ešte ďalej eskalovať, keďže rastie e, islamský fundamentalizmus. Európa následne čelí migračným problémom z týchto krajín a preto je ešte ťažšie prijať spoločnú politiku na riešenie problému. Udalosti za posledné týždne ukázali, že hodnotenie situácie politikmi a expertmi počas eh, parlamentného zhromaždenia. Na to je správne. Irácké a sírske vládne orgány eh, ďalej prehrávajú s islamistami a v Líbii je humanitárna kríza, ktorú ešte naďalej posilňuje humanitárne násilie a to sa dostáva spod kontroly a dôsledkom je masívna imigrácia smerom do Európy, ktorá naozaj neustále rastie. 10 tisíce mladých Európánov sa teraz prikláňa k extrémnemu islamizmu a, a je možné, že budú rekrutovaní. Viacero tisícov mladých Európanov sa už zúčastnilo v zbrojenom boji v Syrii a v Iraku. A hovorilo sa o tom, že museli sa riediť komplikovanými stratégiami, aby, boli, aby bol, bolo treba uh, sa, sa podujať na komplikované stratégie, aby sme ich identifikovali. Členovia NATO musia dostať svojmu sľubu na, navýšiť uh, výdavky na obranu na 2% HDP a implementovať základné rozhodnutia, ktoré boli prijaté na samite, najmä pokiaľ ide o prípravný akčný plán NATO. Pokiaľ ide o rozširovanie NATO, záväzok smerom k od, politika otvorených dverí smerom k Bosne, Hercegovine, Gruzinsku a bývalej republike e, Jugoslavia, Macedónsko a Čierna hora bolo opätovne otvorené. Avšak iba Čierna hora získa, dostane pozvanku pridať sa do NATO pred e, koncom roka 2015. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kircels. Chcel by prispieť k tejto správe aj pán Van Orden. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, a ja som bol v Budapešti zo pár naozaj veľmi užitočných e, dní, ktoré sme strávili na tomto podujatí. Vypočuli sme si príspevok generála Nikolsona, ktorý momentálne e, riadi operácie za Turecka, ako aj Stephen Covington vystúpil, ktorý je poradcom SACO. A obaja sa venovali novým výzvam na východe, kríze na Ukrajine a reakcii NATO vo forme posilnenia kapacít. Spoločná task force asi 5000 pozemných síl plus e, námorné a vzdušné síly. Čiže na to tieto problémy naozaj vnímá veľmi seriózne. A my sme tiež poukázali na dôležitosť na to, v našej bezpečnosti a že nemôžeme urobiť nič, čo by nejakým spôsobom rozriedilo našu pozornosť. Ďalej sa hovorilo o hybridnej vojne. V týchto nových formách využívanie zo strany Ruska všetkých prostriedkov, zasahovania do záležitostí cieľovej krajiny. Ďalej sme hovorili o situácii post-ISAF v Afganistane, tiež sme hovorili o akčnom pláne pripravenosti a o dôležitosti posilnenia transatlantického prepojenia a hovorilo sa, že kľúčová je politická vôľa pretože je potrebné navýšiť výdavky na eh, obranu. Toto je správne, ale to má aj politickú vôľu, aby sme naozaj posilnili kapacity, ktorými disponujeme. Ďakujeme, pán Van Orden. Chce, prosím, niekto ďalší prispieť, spýtať sa niečo. Ak nie, tak by som tento bod programu uzavrela. Prosím, ale zostaňte tu, pretože onedlho začne verejné vypočutie o implementácii o o doložky Solidarity. Je to spôsobnutie s výborom LIBE. Takže prosím, neodchádzajte. Ďakujem.